Mm, je to pre nás táto spolupráca mimoriadne dôležitá a dôležitá je spolupráca s takýmito expertami. Ona robí e, dôležité rozhodnutia. Otázka je, či máte tlmočenie zabezpečené. Zdá sa, že áno. Takže a teraz hneď odozdávam slovo pani Bauer. It's a really a great, great pleasure to be uh, here again. Uh, Ehm. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto je mimoriadná príležitosť a veľká, veľmi ma teší, že som tu opäť medzi vami. Bola som členkou tohto výboru 10 rokov teraz som členkou expertného výboru EGE. E. Vy ste za mňa hlasovali, takže ďakujem veľmi pekne. Takže mm, toto no, sú vlastne také e, prvotné poznámky, ktoré som uviedla e, v tomto jazyku. No a teraz by som sa vyjadrila k trom záležitostiam. Pozrime sa na novinky, aké máme v EG. Ďalej expertné fórum, čím sa zaoberáme v tomto expertnom fóre. Um, pokiaľ viete, oni pripravujú stratégiu na nasledujúce tri roky, takže e, by ma naozaj potešilo, keby som sa dozvedela vašu mienku, ako sa posunúť vpred, ako iste viete, ja som vašimi ušami, ja som váš hlas v tomto expertnom fóre. Takže, pokiaľ ide o EGE samotné, ja Patrím k tým ľuďom, ktorí hlasovali za reguláciu napríklad v tomto výbore a aj na plenárke, aby sme EG e vôbec vytvorili. Po niekoľkých rokoch sme eh, vykonávali eh, túto prácu, pretože začiatky boli mimoriadne ťažké po troch rokoch e, sa nám podarilo, tak povediac, len začať s náborom personálu, ktorí mali byť e, presunutí do svojich priestorov. Takže tie začiatky boli naozaj mimoriadne ťažké. A teraz vám môžem povedať, že EG zaznamenal značný pokrok. Teraz je to rešpektovaná, stabilná inštitúcia e, s jasnými líniami a výhliadkami e, so stabilným personálom, napriek tomu, že je to inštitúcia veľmi malá. EGE bol porovnávaný s FRA, ale je potrebné vedieť, že EGE má 50 zamestnancov spolu e, s praktikantmi a s národne vyslanými expertami. Samotný EG má 37 zamestnancov. Keď to porovnáme s FRA, ktorý má viac ako 100, Eurofond e, viac ako 100. Takže toto je pre takú predstavu. Keď sa pozriete na webovskú stránku EG, EG e keď ju otvoríte teraz, tam nájdete veľmi zaujímavé a užitočné informácie e, od e, tezauru, tezauru až po online informácie, ktoré sa týkajú E, rodovej rovnosti, indexu rodovej rovnosti. Takže toto je naozaj taký najzaujímavejší nástroj, ktorý teraz máme, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a e, v oktobri tohto roku bude aktualizovaný. E, bude mať nový prvok a bolo rozhodnuté, že do tejto zložky, integrovanej zložky, do tohto integrovaného indexu e, bude zapracované násilie na ženách, ale nie je to jednoduchá úloha. A teraz prejdem na tú druhú tému, pretože ako členka expertného fóra som bola zvolená za predsedníčku pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá rodovou štatistikou a indexom rodovej rovnosti. Jedna z našich schôdzí minulý eh, rok sa zaoberala temer výlučne týmto problémom násilia, pretože toto je naozaj e, komplikovaná téma a v tom indexte, indexe, ktorý sa skladá zo šiestich domén, má aj poddomény. Nebudem o tom hovoriť, pretože toto všetko nájdete a pravdepodobne to už aj veľmi dobre poznáte. Takže na ich e, webovskej stránke to je. Ale pokiaľ ide o násilie, S tým je spojených veľké množstvo otázok, pretože máme, tak povediac, jeden spolahlivý zdroj a to bola E, to bola anketa fráz pred niekoľkých rokov, čiže nič nového. A e, napriek tomu však tieto dáta, ktoré získávame z tejto ankety, niektoré sú aj z Eurostatu, niektoré údaje sú dostupné, ale e, na Eurostate je dostupných veľmi málo, veľmi málo E, údajov. E, tam sú hlavne usmrtenia alebo usmrtenia žien a to je veľmi komplikovaná otázka, pretože nemáme v podstate ani len definíciu, definíciu tohto násilia. Takže situácia naozaj nie je ružová z tohto pohľadu. Ale tie diskusie prebiehajú, aktualizuje sa to a smeruje to všetko k tomu, aby sme mali presnejšie údaje. No a potom e, tá ďalšia záležitosť, e, ktorým, ktorou sa zaoberalo expertné fórum, bolo e, pre línanie v týchto nerovnostiach. Boli tam aj metodické a postupové záležitosti, čiže e, to je vlastne taká odnož tohto indexu rovnosti. A otázka je, nakoľko môžeme e, zájsť do týchto údajov, nakoľko môžeme získať tieto údaje tak, aby sme mali E, spoľahlivú predstavu. Nakoľko je toto zakomponované do tejto domény, aby to bolo ešte vhodné, pokiaľ ide o tento index. Tento rok e, sa pokúšajú do tohto zaangažovať aj e, vek a, a handicap ako aj migrantov. E, ako všetci vieme, to my nemáme žiadnych predstaviteľov v riadiacej rade. E, ďalšie stretnutie expertného fóra sa bude konať tento rok v máji. A čo je dôležité, vedieť, je, aby sme mali túto príležitosť vymeniť si názory. A pre vás je dôležité vedieť, že my práve e, tvoríme stratégiu. Takže teraz sa dostávam k tej tretej tematike, ktorou je stratégia. EG má už určitú predstavu, ale samozrejme, keď kým to nie je prijaté riadiacou radou, všetko stáva otvorené a máme určité predstavy, ako by sme mali postupovať v rámci troch smerov. Jeden z týchto smerov je samozrejme rodová rovnosť, index rodovej rovnosti, pretože je to potrebné aktualizovať, e, musíme sa e, venovať týmto harmonizovanejším definíciám a okrem toho, toto je e, záležitosť, kde by som vás chcela požiadať o pomoc. A to je e, istambulský dohovor. Po ratifikácii s Európskou úniou e, Z článku 11 istambulského dohovoru bude vyplývať povinnosť zberu údajov na to, aby sme riadili výskum a prieskum v rámci týchto záležitostí. Čiže bude si to vyžadovať určitú koordináciu a najlepším rámcom pre túto koordináciu by bolo, keby spolupracovali komisia, parlament, EIG a aj niektoré mimovládky, ktoré sú organizované na európskej úrovni ale aby sme túto koordináciu aj boli schopní vykonať, myslím si, že na to je najvhodnejší EIG. Ale budeme každopádne potrebovať e, podporu v rámci týchto snách a preto by som vás chcela požiadať, aby ste nás v týchto snahách podporovali. Takže toto sa týka indexu rodovej rovnosti. Ako mm, predsednička tejto pracovnej skupiny vám môžem povedať, že nás čaká ešte veľmi veľa práce, pretože e, je tu potreba harmonizovať definície vo viacerých prípadoch. Napriek tomu, že EIG pracoval s týmto glosárom v rámci týchto rôznych definícií a ako to môžete vidieť na ich webovskej stránke. Potom ďalšou záležitosťou je gender mainstreaming. Takže toto je inštitúcia, ktorá sa zameriava tiež na určité témy e, v rámci tejto veľmi širokej problematiky v rámci gender mainstreamingu. Takže čo je potrebné mm, mať na zreteli je rozpočet. A to nie len v, európskej, e, v rámci európskych štrukturálnych fondov a investičných fondov, Takže eh, mne sa to javí tak, že mm, teda investičný fond to bol, eh, javí sa mi to tak, že, že toto by mohla byť naozaj nová a užitočná pridaná hodnota tejto práce v EIGE. Okrem toho, A toto je vlastne tá tretia záležitosť, v ktorej chcú pokročiť a to sú ženy e, migrantky. Teda tento index rodovej rovnosti v rámci toho prelínania sa bude zaoberať aj touto oblasťou ale bez navýšenia personálu naozaj nebudú schopní sa tomuto venovať e, do hĺbky e, touto záležitosťou migra- tejto záležitosti migrácie. Oni chápu túto záležitosť ako záležitosť bezpečnosti a to môže byť tiež e, ďalšou súčasťou pridanej hodnoty práce EIGE. Takže myslím si, že na úvod to stačí a tiež by som si rada vypočula aj vaše názory, pretože ako som vám už povedala, ja som nielen vašim hlasom, ale som aj vašimi ušami e, v tomto expertnom fóre a naozaj si veľmi vážim tejto príležitosti. Takže naozaj by som chcela využiť tieto, túto príležitosť a e, využiť takýchto príležitostí aj v budúcnosti, aby sme sa stretávali, pretože som úprimne presvedčená, že toto je veľmi užitočné, tak pre vás, ako aj pre EIGE. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Edith Bauer. Ja naozaj s vami môžem len súhlasiť. Táto spolupráca, táto výmena skúseností je na užitok pre obe strany, pre našu inštitúciu, pre výbor, pre členské štáty. A teraz by som povedala, že naozaj môžeme začať už toto výmenou názorov, pani Moody. Thank you. Yes, <laughs> um, Uh, e, ďakujem veľmi pekne za to, že ste zavítali medzi nás e, na tento výbor a ja by som naozaj chcela poďakovať EIB, pretože e, pozerala som si veľmi často aj ich webovskú stránku a aj personál, s ktorým sa stretávame a vašu, váš profesionalizmus a podporu si veľmi vážime. A tiež by som uvítala e, vaše mm, záverečné pripomienky, že by sme sa naozaj mali stretávať pravidelnejšie, aby sme boli v kontakte. To by bolo naozaj veľmi nápomocné. Ale v neposlednej, e, v neposlednom rade jeden z tých e, vecí, ktorú ste načetli a veľmi ma teší, že ste sa tomu venovali a ja sa to, o tom idem, na to idem opýtať a to je rozpočet pre rodovú rovnosť. To je záležitosť, ktorá mi tiež leží na srdci pretože my sme aj vo výbore, tak v tomto výbore, ale aj vo výbore pre rozpočet a e, toto naozaj e, musíme sledovať v rámci európskeho rozpočtu, takže Chcela by som vedieť, či nás čakajú nejaké naozaj závažné stretnutia, vyjednávania, pokiaľ ide o rozpočet a či je tam naplánovaný nejaký postup, ktorý bude viesť nie len k budúcemu viacročnému plánu, ale aj také väčšie podrobnosti mi ma zaujímali, ktoré sa týkajú toho programu, napríklad 9. E, rámcový program a tak ďalej. Takže toto by ma všetko zaujímalo. E, my máme závisok z od predchádzajúceho komisára pre rozpočet, že sa bude venovať aj mainstreamingu a neviem, či sa nám to podarí takto až s tým novým e, komisárom, ale budeme to sledovať, budeme sa tomu venovať a e, dúfame v podporu EIG, pokiaľ ide o E, dôkazy a nástroje, ktorými by sme mohli sledovať tento rozpočet pre rodovú rovnosť, e, pretože e, aby sme boli spravodliví, e, jedine tento rozpočet má aj tento rodový prvok, možno aj niektoré národné rozpočty, ale ako som povedala, mňa by naozaj, e, e, naozaj by to bolo mimoriadne nápomocné, ak by sme veľmi úzko spolupracovali, najmä v rámci prípravy týchto kľúčových podujatí, ktoré nás očakávajú v rámci toho ďalšieho kola rokovaní. Ďakujem pekne. A teraz pani Garce Perez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, rada by som vás privítala na pôde nášho výboru. Pani Bauer, a sme veľmi radi, e, že môžeme s vami spolupracovať Rovnako aj v minulosti sme veľmi úzko spolupracovali a boli ste veľmi významným členom nášho výboru a preto som si istá, že vaša práca ako expertky v Gendrovom inštitúte bude určite veľmi cenná a bude veľmi pozitívna a prinesie mnohé výsledky. Predložili ste e, vo vašom vystúpení veľmi významné otázky v otázky samozrejme genderovej rovnosti a a o tom, akú prácu rozvíja tento inštitút. Sú to veľmi významné témy a už sme o tom viackrát diskutovali. Mali by sme prehlbiť túto spoluprácu medzi inštitútom a Európskym parlamentom, ale tiež som aj minule povedala, že bolo a je veľmi dôležité, aby sme boli schopní využiť prácu, ktorú vy robíte prospech všetkých tých organizácií, ktoré pracujú v rámci rodovej rovnosti. Pre nás ako európske poslankyne je zrejme jednoduchšie dostať sa k informáciám o vašej práci a ja si myslím, že by sa malo vyvinúť ešte väčšie úsilie, aby tieto informácie boli e, k dispozícii ľahšie všetkým tým organizáciám, inštitúciám na iných úrovniach, ktoré pracujú v oblasti rodovej rovnosti. Som si istá, že na to by bolo potrebné mať určite aj väčší rozpočet a vy to viete veľmi dobre, že pri všetkých príležitostiach, keď sme sa mohli vyjadriť k rozpočtu EÚ, a k rozpočtu eh, Gendrového inštitútu, tak sme vždy upozornili na to, že je potrebné rozpočet nielen uchovať, ale ho aj navýšiť, aby sa mohla úspešne rozvíjať jeho práca. Všetko, čo súvisí so zberom informácií, s analýzou situácie, s výmenou dobrých skúseností, to sú rozhodujúce témy, keď chceme dosiahnuť pokrok v rodovej rovnosti a preto zdôrazňujem, eh, že veľmi vysoko oceňujem vašu prácu a rada by som ešte dodala, že ak kedykoľvek budete od nás, eh, od výboru FAM potrebovať, aby sme uľahčili vašu prácu, tak eh, samozrejme neváhajte, obráte sa na nás a informujte nás o tom, aké máte potreby ako organizmus a inštitúcia EÚ, aby sme lepšie využili našu vzájomnú prácu v jednotlivých aspektoch. Ďakujem ešte raz za to, že ste tu dnes medzi nami vo výbore FAM a dúfam, že budeme naďalej takto úspešne spolupracovať. E, Ďakujeme pekne. I ja by som sa rada vyjadrila k tejto téme a poďakovala ešte raz pani Edith Bauer. Ja mám otázky. Prácu inštitútu e, považujem za veľmi dobrú a vytváranie tohto indexu je veľmi dôležité, pretože len keď budeme mať takýto index, budeme môcť sledovať, ako vyzerá situácia v množstve sociálnych oblastí v členských krajinách. Je i dobré, že sa neustále tento index e, e, konkretizuje, že sa sledujú napríklad vzájomné prepojenia, že sa sleduje situácia žien s postihnutím, s migračným pozadím, že to všetko je v štatistikách. Je to naozaj sizifovská úloha. A vy ako odborníčka a máte, máte veľa, veľmi dôležitú úlohu. Aké, e, moja otázka je, ako sa môžeme postarať o to, aby to, čo vlastne vy inštitút robí, aby to malo e, aby to bolo prístupnejšie ešte väč, väčšej verejnosti, pretože my sa veľmi často stretáme a stretáme sa so zastupcami eh, tohto inštitútu. Hm. Eh, navrhujeme veci, pokiaľ ide o stratégie, avšak toto všetko musí presahovať úroveň expertov, pretože sú tu často i otázky, či takýto inštitút je e, nevyhnutný. Taká otázka zaznieva. My sme samozrejme presvedčení a, presvedčené a vieme to oceniť, ale radi by sme počuli, ako môžeme spoločne urobiť viac, aby toto všetko bolo prístupné širšej verejnosti. Thank you really for, for your... Ďakujem za vaše príspevky. Zapísala som si ich. Posuniem ich, e, tieto vaše poznámky, e, samotnému, samotnej riadiacej správnej rade EIG, expertnému fóru. Pokiaľ ide o, o rodové rozpočtovanie, už ako to povedať? Máme tu súbor nástrojov e, na takéto e, rozpočtárstvo v EIGE. Je k dispozícii, je využiteľný. A čo možno očakávať už tak? Je to malá inštitúcia, môžu si stanovovať len e, veľmi ohraničené ciele a podľa mňa tento cieľ týkajúci sa budúcich rokov vysporiadať sa s pridanou hodnotou, ktorá vyplýva z rodovej e, e, perspektívy, pokiaľ ide o štruktúrálne a investičné fondy, no už tak to bude niečo nové, niečo s pridanou hodnotou. Nie je však vylúčené, že by to mohlo pomôcť, e, pokiaľ ide o roz, európsky rozpočet, takéto rodové rozpočtárstvo, takisto pokiaľ ide o rozpočet Európskeho parlamentu a to ide. Som presvedčená, že to možné je. Bude to čosi nové, čosi s pridanou hodnotou pokiaľ ide o index rodovej rovnosti, či sa používa primerane, už tak e, môžem povedať, že asi nie. EIG má množstvo požiadaviek na spoluprácu s komisiou, s radou, pokiaľ ide o predsedníctva. Naozaj E, snažili sa pomáhať každému predsedníctvu. Každé predsedníctvo, e, a to viete z vašej praxe, e, si zvyklo vybrať určitú tému v tejto oblasti. Samozrejme, že tomuto predsedníctvu vždy slúžili. Toto prepojenie je však oveľa voľnejšie E, pokiaľ ide o Európsky parlament. Takže v prvom rade by som e, mohla e, povedať, že vy ako výbor môžete viac využiť tento index. Čo niekedy sa vníma ako index, ktorý konkuruje indexom OECD alebo Svetovej banky. Ja si však myslím, že pre Európu je tento index oveľa lepšie vypracovaný než tie iné. Dokonca majú i predstavu, a môžete to podporiť, že by to mohlo byť sú, e, súčasťou systému merania stavu demokracie v Európe napríklad. E ľudskoprávna e, správa, ktorá každoročne sa vypracováva e, v Libe a ide do pléna, by mohla byť súčasťou tak, e, takejto otázky rodovej rovnosti, kde tento index by sa mohol veľmi presne využiť. Len vás teda nabádam. Poprvé, tu vo vašich výročných správach a samozrejme že i na iných, iných eh, príležitostiach, eh, ako podporiť. Už a môžem vám povedať, že veľmi tvrdo sa pracuje na spravovaní týchto eh, informácií. Je tu množstvo informácií, čo by sa dalo tu spravovať. Bauer. Ďakujeme veľmi pekne, pani Bauer. Ďakujeme tiež za to, že ste prišli sem, že ste s nami spolupracovali. I v budúcnosti e, takto budeme postupovať. Tešíme sa na vaše návrhy. Podporujeme to v našich správach a stanoviskách a snažíme sa tie informácie EIG čo najviac distribuovať. Ďakujeme vám. Budeme pokračovať, ale Takže sme vlastne ale ukončili program, takže už len mi zostáva povedať, že sa uvidíme 11. maja o 9.